Pán predseda, milé kolegyne a kolegovia, predseda je presný, takže začneme napriek tomu, že všetci aktéri ešte nie sú prítomní, ale vidím, že pán komisár Žakbaro je tiež e, prítomný. Dobre. Dúfam, že aj zastupcovia rady prídu. Otváram naše zasadnutie. Protokol včerajšieho, zápisnica včerajšieho zasadnutia bola rozdaná. Sú nejaké námietky? Zdá sa, že nie je tomu tak. To znamená, že zápisnica je schválená. Nasledujú vyhlásenia rady a e, komisie k repatriácii a premiestneniu väzňov z Guantanama a tiež využívanie, údajné využívanie európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov. Prosím pána ministra Vondru, aby sa ujal ako prvý slova. No, so